Kolegyne, kolegovia, ďakujem pekne kolegom z AFETu, ktorí teda boli trpezliví a vydržali. Vítam tu aj kolegov z výboru DV a DRUA, ktorí sa k nám pridali. Hier die zu hören aby si vypočuli prezentáciu. Ja by som navrhol, keďže tu Linda teraz nie je, aby pani Valenciano ma nahradila a spolupredsedala tejto schôdzi, aby sme teda sa mohli do toho pustiť. Sacharová cena sa udeluje jednotlivcom, e, ktorí aj pod hrozbou straty vlastného života bojujú za e, demokraciu, slobodu prejavu a tak ďalej. Toto je začiatok e, výberového konania kandidátov. Výbory teda budú budúci týždeň v útorok o kandidátoch hlasovať a taký shortlist bude postúpený konferencii predsedov ktorá rozhodne 22. oktobra a e, zverejní e, výsledok. Predsedovi bohužiaľ nefunguje poriadne mikrofón. But uh, it was said into the wind and will not repeat it. Tak už som to len tak do vetra hovoril, dúfam, že nie. Opakovať to nebudem. Takže Sacharová cena je snáď najviditeľnejším aspektom práce ktorú odvádza parlament na podporu ľudských práv, demokracie celosvetovo. Len som chcel povedať, aby tu neboli nejaké nedorozumenia, pokiaľ ide o hlasovanie v útorok. Útorkové výsledky hlasovania nezverejníme a to z jednoducho dôvodu, ak e, niekto dostane najmenší počet hlasov, a bude to zverejnené, tak by to mohlo tejto osobe verejne poškodiť a ešte to neprispieje jeho ochrane v krajine, kde je pod hrozbou. Takže to hlasovanie nebude verejné, výsledky nebudú medializované, nebudú zverejňované tie čísla ani pokiaľ ide o prvých troch kandidátov, ktorých mena sa postupia konferencii predsedov, ale prosím, buďte si istí, že predseda parlamentu tieto informácie dostane, tak aby lídry skupín vedeli, aké boli pomery v hlasovaní tu u nás. A ten, kto tu bol prvý, tak e, ten doposiaľ vždy sa stal víťazom, ale je to otázka teda ochrany Napríklad, keď sa pozriete na Nobelovú cenu, viete, ako sa to tam deje s maximálnou férovosťou, čo sa tu hovorí o výsledku transparentnosti a tak ďalej, ale v tomto prípade myslím si, že toto je ten najvhodnejší postup. Ľudské práva sa zohľadňujú aj v dohodách o spolupráci s inými krajinami. Ja myslím, že teraz nemusím všetko čítať. Ďakujem, že ste mi pripravili tieto podklady. Vážený sekretariát, zamestnanci výboru. A teraz teda prejdem k tej časti, kde sa odprezentujú kandidáti nominovaní kandidáti, takže poslanci odprezentujú kandidáta maximálne 10 minút pre kandidáta alebo skupinu kandidátov. Čiže 40 minút dohromady. Takto budeme postupovať. A začneme kandidátmi podľa ABCD Čandundar a obhajcovia slobody prejavu a myslenia v Turecka, nominácia od zelených AFDD A slovo dostáva pani Veržia. 3 minúty 20 sekúnd. Merci. Ďakujem, pán predseda. Máte pravdu, keď trváte na tom, že E, Sacharovová cena je pre tento parlament veľmi dôležitá a vzhľadom aj na vonkajšiu, vonkajšie zviditeľnenie sa. A ja som rada, že tri politické skupiny môžu e, predložiť spoločnú kandidátoru Čana Dundara, ktorý je symbolom toho, e, toho, čomu sú vystavení tureckí žurnalisti a hrozbami, ktoré visia nad novinármi v Turecku. Týto investigatívna žurnalistika a práca novinárov nebola nikdy jednoduchá v Turecku, ale v posledných rokoch sa veci zhoršujú. Už v roku 2012 nás reportéri bez hraníc upozornili, že Turecko je najväčšou väznicou sveta pre novinárov. A potom v klíme politického napätia a najmä po pokuse o štátny prevrat v roku 2015, e, najmä po, po roku 2015 sa situácia zhoršila. Čandundar je, e, diplomov, e, získal diplom na univerzite, bol novinárom v rádiu a v televízii a participoval na príprave mnohých dokumentárnych filmov. V roku 2013 sa stal šéf-redaktorom e, veľkého tureckého denníka v roku 2015. Tento denník zverejnil veľmi nepohodlný článok pre tureckú vládu, ktorý, e, ktorý ukazoval kamiony, ktoré, namie, e, ktoré viezli zbranie do, do Sýria a boli, boli eskortovaní tureckou tajnou službou a e, vlastne policajti, ktorí odhalili, že konvoj viezol zbrane, boli obvinení zo, z vlasti zhrady a porušenia služobného tajomstva. E, Čan Dundar za to zaplatil e, najväčšiu cenu, dokonca ho chceli odsúdiť e, na doživotné väzenie. Pán predseda, prosím vás, smejte sa trošku menej nahlas. Ďakujem. 26. novembra Čandundar bol zatknutý spolu so svojím kolegom Erdembulom a 80 e, dní stratil vo väzení. V júni 2016 unikol e, vražde pred e, justičným palácom, keď išiel na tlačovú besedu, aby komentoval rozpočet, rozsudok, na ktorý bol odsúd, súdu, na ktorý ho odsúdil. Potom po pokuse o Štátny prevrat sa v Turecku represie ešte zhoršili a najmä pokiaľ ide o slobodu tlače. Ako príklad uvediem iba večer 27. júla turecký štát nariadil uzavretie a vyvlastnenie 47 novinár, novín, e, rozhlasových staníc televízií a obchodov a e, vydavateľstiev Takisto zrušili e, tlačové besedy a asi 200 novinárov bolo zatknutých a polovica ešte dodnes je vo väzení. Ako to hovoria e, reportéry bez hraníc, e, výnimočný stav ide proti pluralizmu myšlenok, ktorý už bol aj tak v Turecku obmedzený. Čan Dundar opustil Turecko, povedal, že už nemá dôveru v túto krajinu. Jeho manželka však bola zatknutá a skonfiškovali jej e, pás, aby donútili manžela vrátiť sa do Turecka. E, určite kolegovia pochopíte, že Čan Dundar si zaslúži Sacharovovú cenu ako symbol boja za slobodu tlače a symbol e, pre Turecko. Ďakujem. My... Ďakujem pekne. My, zelení, sme veľmi pyšní, že môžeme nominovať Jan e, Dundara tento rok, pokiaľ ide o Sacharovové ocenenie za slobodu mysle, myšlienok. Sacharová cena bola udelovaná najodvážnejším obhajcom slobody a som presvedčená, že Jan Dundar patrí do tejto kategórie moderných uh, hrdinov. Je, vynikaj- je vyčnievajúcou postavou žurnalizmu v Turecka je vlastne takou osobou, ktorá sa zasadzuje o slobodu. Posledných 30 rokov bojoval za slobodu slova a demokraciu v Turecku. Chcem zdôrazniť, že bojoval za prehlbené vzťahy medzi Európskou úniou a Tureckom. Bol zdrojom inšpirácie a poznania pre nás všetkých v Turecku aj v Európe Takisto je jasným hlasom za mier a podporcom politických, e, politického zmieru medzi e, Tureckom a Kurdami. V posledných rokoch bol prenasledovaný zo strany vlastnej vlády za to, že poukázal na štátne tajomstvá, za to sa dostal do väzenia, dostal sa na samotku a dostal dlhý e, rozsudok. Takisto ho chceli zabiť musel opustiť po prevrate v Turecku tohto leta krajinu, pretože sa obával, že ho budú neférovo prenasledovať vzhľadom na situáciu a vzhľadom na vákum štát, štátoprávnosti v tomto štáte. A jeho majetok bol skonfiškovaný. Kolegovia a kolegyne, Turecko je jedným z našich najbližších susedov, je nám najbližšie a takisto je kandidátom na členstvo v Európskej únii turecký národ a Európskej únie boli vždy z historického hľadiska prepojení cez kultúru, cez históriu, cez hospodárstvo a takisto aj cez osobné príbehy. A hoci Sýria je takisto v sused, susedstve našom a sú tu iné bezprostredné vzťahy, ktoré sú E, málo, tak, ktoré nie sú nikdy tak dôležité ako tie, ktoré máme s Tureckom. Vidíme tu však zhoršujúci sa stav e, v oblasti ľudských práv a demokracií v tejto krajine. Vidíme, že sa zhoršujú tie vzťahy. Vidíme to v našich hlavných mestách, kde naši politici a inštitúcie sa jednoducho vzdávajú už tých základných hodnot a princípov v mene krátkodobej a neefektívnej e, politiky bezpečnosti v oblasti migrácie vidíme, že Európa sa odvracia od Turecka a necháva osamotených tých, ktorí sa zasadzovali za demokraciu proti autoritatívnym režimom, proti vojnám, a, proti, a ktorí bojovali proti ľudskému utrpeniu. Tým, že udelíme cenu Sacharovovu Jan Dundarovi, môže takto Európsky parlament pripomenúť európskym štátom, že takto podporujeme pluralistickú a demokratickú budúcnosť v Turecku. Ak udelíme tomuto kandidátovi cenu, tak Európsky parlament vyšle najsilnejší možný signál z Bruselu, že situácia v Turecku nás zaujíma, že Európska únia sa nevzdá e, tých, ktorí doteraz e, sa zasadzovali o moderné a demokratické Turecko, ktoré momentálne sú ohrození. Sloboda tohto kandidáta je ohrozená za články, ktoré publikoval. Na to, aby sme ho podporili a podporili všetkých, čo si zasadzujú za slobodu v Turecku, sme ho nominovali. Ďakujem. Predseda bez mikrofónu. Grazie, prezidente. E Ďakujem, pán predseda. Je pre mňa veľkou cťou v mene skupiny e, podporiť a preze, podporiť túto kandidatúru. Sacharovová cena, ako bolo povedané, je cenou, e, ktorá odmenuje slobodu e, zmýšľania. Turecko je veľmi blízkou krajinou Európskej únie ale viac ako kedykoľvek v minulosti je dôležité teraz pripomenúť e, Turecku niekoľko vecí, ako je sloboda tlače, sloboda zmýšľania. Európska únia nie je len geograficky blízka Turecku, ale, ale nie je to len geografický celok, ale je to aj, aj spoločenstvo istých myšlienok, istého zmýšľania a my musíme dať e, najavo Turecku, že tieto ideály sú nám E, drahé. My chceme na podporiť kandidát, kandidatúru Čandundara, pretože e, on naozaj bojoval, teraz je v exíle ďaleko od svojej vlasti, od svojej rodiny, ale zároveň e, jeho, v jeho osobe chceme vyzdvihnúť boj všetkých, ktorí bojujú za rovnaké hodnoty, všetkých tých, ktorí sa odvážia hovoriť slobodne, vyjadriť svoje názory aj napriek um, represiám systému, aby bránili svoj národ, aby e, podporili aj také názory, ktoré nie sú politicky e, pohodlné. Takže v Turecku v posledných rokoch 120 e, novinárov uväznili, mnoho novín bolo E, zrušených kraj alebo pozastavené vydávanie e, v, e, v, je asi 180 novinárov, ktorí boli uväznení. Je to najviac žurnalistov vo svete na jednu krajinu, ktorí sú uväznení. Nezabúdajme, táto kandidatúra je veľmi dôležitá a my vlastne ňou vysielame veľmi jasné a mocné posolstvo, e, ktorým odsudzujeme toto vzdialenie sa Turecka od hodnôt, ktoré my e, ctíme a ktoré sú nám drahé. My sme e, spolu s ďalšími kolegami odsudzujeme všetkých, ktorí potláčajú novinárov a slobodu názorov, slobodu vyjadrovania. Je potrebné, aby sme túto odvahu prejavili, lebo inak nebudeme dôveryhodní. V Turecku dochádza k veľmi vážnym porušeniam slobody vyjadrovania sa a prosím vás, Vyjadrite to aj svojim hlasovaním. To nie je hlasovaním proti Turecku. E, to je hlasovanie na podporu občianskej spoločnosti v Turecku. Je to podpora nádeje tých ľudí, ktorí boli odsúdení na exil. Je to vyjadrenie podpory všetkým tým e, tureckým občanom, ktorí sú nútení žiť v krajine, ktorá nie je demokratická. My musíme E, vyjadriť svoju podporu e, týmto ľuďom v krajine, kde nie sú rešpektované slobody, kde vláda kontroluje myšlienky, chce kontrolovať myšlienky, kontroluje noviny. Nezabúdajme na Sacharova, e, ktorý za toto celý život bojoval. Bez mikrofónu. it work? It's uh, Uh, Myslím, že teraz je na rade Mustafa Džamilev e a jeho navrhuje EPP a EKR. Teraz zostane slovo Joček Sáriuš Volský. Minúta 55. A lonely fighter for freedom against totalitarian and dictatorial bojovník za slobodu v dikta- diktatorskom štáte. Nikto si nevie predstaviť niekoho bližšie k tomuto modelu eh, bojovníka za slobodu predstavuje boj za slobodu najprv proti Sovietskému zväzu, potom proti Rusku. A vlastne je tu aj brožúrka, ktorú si môžete prečítať. Z Krymu sa dostal po veku 6 mesiacov, žil v exile 68. protestoval proti invázii do Československa za to 15 rokov strávil vo väzení. Dnes bojuje vo svojom boji tým, že protestuje proti anexovaniu eh, anexii Krymu a zasadzuje sa za práva tata, krymských Tatárov. V 44. bol deportovaný z Krymu a 2014-17 rokov neskôr zasa bol vyhnaný z Krymu, najprv zo strany Sovietskeho zväzu, potom zo strany Ruska za jeho dlhodobý boj za slobodu a ľudské práva. Naša skupina nominuje a navrhuje Mustafa Džamileva na cenu Sacharovou A takisto máme aj krátke video, ktoré vám ukážeme, aby sme ho prezentovali a technici by mali byť v stave ho prezentovať teraz. Okay, where's the timing? No. Thank you very much. Uh, Mustafa Jamilev is a towering... Mustafa Jamilev je úžasnou osobou v oblasti obhajovania ľudských, občianských práv, ako aj práv menšín. 50 rokov to už robí, pretože najprv bol uväznený pred 50 rokmi, 66 a strávil viac než 50, 15 rokov v sovietských väzeniach. Ako kolega Sariuš Volský povedal, bol tým, ktorý protestoval proti invázii do Československa a takisto ho spájali s so Andriom Sacharovom a teraz opätovne mu zabránili vstúpiť do svojej vlastnej krajiny na Krym zo strany ruských úradov rovnako ako keď bol 6-mesačný, keď ho deportovali spolu s celým jeho národom z Krymu. Je potrebné vyslať signál človeku, ktorý e, sa zastáva nielen práv krymských Tatárov, ktoré, ktorí sú priamo ohrozovaní, ich budúcnosť je ohrozovaná, ich budúcnosť je nejasná, ale takisto sa stavia za práva Ukrajinča, Ukrajincov a Rusov, vo všetkých oblastiach. To je jednoducho niečo, čo musí nájsť uznanie aj z našej strany. Ďakujem. Tlmočníci upozorňujú, že je v mikrofóne hluk, ktorý bráni dobrému zrozumiteľnosti tlmočenia. Pravdepodobne sa to týka všetkých jazykových verzií. Ďakujem pekne. Pán Džimaliev bol pôvodne navrhnutý mojim polským, polskou kolegyňou, ktorá je pozorovateľka na voľbách, takže ja sa vyjadrím v jej mene. Chcem povedať, že máme silných kandidátov tento rok a ja už dlhé roky sa venujem tomuto. Myslím si, že Džamiliev je ideálny kandidátom na túto cenu, pretože rovnako ako Sacharov, pán Džamaliev aj on je bývalým sovietským disidentom a bývalým predsedom e, a zástupcom skupiny, ktorá zastáva práva krímskych Tatarov. Ja som v tomto kontexte navštívil a stretol na Kríme pred viacerými rokmi. Má celoživotný zoznam a skúsenosť v boji proti tyranii a komunistickej opresii. Bol deportovaný už ako dieťa zo strany Stalina a bol aktívny v disidentskom hnutí, protestoval proti invázii do Československa zo strany sovietských vojsk. V 68. bol jeden z, začiat- zo zakladateľov skupiny proti Sovjetskému zväzu. Strávil 15 rokov vo väzení v Sovjetskom zväze, takisto takmer zomrel na hladovku za svoje aktivity a po anexii Krymu sa jasne vyjadril proti tejto agresii a zakázali mu vstúpiť do svojej historickej vlasti, do vlasti krymských Tatárov a teraz je veľmi vplyvnou osobou v ukrajinskom parlamente a podporuje integráciu Ukrajiny do Európskej únie a NATO. Myslím si, že je veľká irónia, že po páde komunistického diktátorského režimu Džamaliev a jeho komunita vlastne čelili tým istým tlakom, ktoré tu boli zo strany Ruskej federácie, ako aj v Sovietskom zväze. Je celoživotný aktivista v boji za slobodu a spravodlivosť a 70 rokov po jeho deportácii a 25 rokov po jeho návrate vlastne prezentuje morálne vodcovstvo krymských Tatárov v ich národnom hnutí a stal sa symbolom boja to, aby Krym zostal v Ukrajine a bojuje za práva menšín. Myslím si, že dnes najväčšia geopolitická hrozba vo východnej Európe momentálne pochádza zo strany Ruska a je súčasť Putinovej hybridnej vojny smerom na západ v forme propagandy. Takže je veľmi dôležité zatlačiť túto mašinu propagandy čo možno najďalej a keď budeme mať takéhoto prominentného kandidáta bývalého sovietského disidenta, tak to bude jasný signál, hoci tá ak táto cena dosta- pôjde k krymským Tatárom, tak to bude ešte lepšie. Putinov režim momentálne zahambuje týchto krymských Tatárov a my musíme vždy sa stávať za tých, ktorí sa stávajú na stranu menšín. Ja som sa stretol s pánom Čamalevom viackrát, tak ako moji kolegovia v Európskom parlamente a ja si myslím, že všetci sa dohodneme na tom, že je veľmi silným kandidátom na Sacharovú cenu.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 pokračovať. Zos... E, ďalšie kandidátky e, z tohto prvého výberového kola na Sacharovovú e, cenu sú Nadia Murada, Lamia a G. Bashar sú navrhnutí skupinou liberálov a e, SAD a, a vlastne predstaví ich reprezentant za každú našu skupinu Dám teraz 5 minút kolegovi Jozefovi Weidenholzerovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegovia a kolegyne. SND sa rozhodlo, že bude prezentovať kandidátov Nadia Murad Basi a Lamia Ači Bašar, ktoré sú bývalé obete a vlastne otrokyne e, eh, Daeši a vlastne bojujú ako hovorkyne za všetky ženy, ktoré boli postihnuté tou kampaňou sexuálneho násilia zo strany Dajšu a preto je veľmi dôležité podporiť ich, aby sme takto podporili všetky ženy, ktoré vlastne trpia podobným osudom, aby sme im takýmto spôsobom pomohli obnoviť ich komunitu. Jesidi sú menšina, ktorí žijú v severnej časti Iraku, teraz majú diasporu v Európe, organizácia Daesh vyvinula teológiu znásilňovania, ktorá bola systematicky upletňovaná na ženy a dievčatá, ktoré z tejto komunity boli vyčlenené, ktorých sa takto zmocnili. Tieto ženy a dievčatá sa stali takýmito sexuálnymi otrokyňami. Tento tienistý biznis vlastne začal s dobitím regiónov už v roku 2014, keď sa Daesh dostal do dedín hornatého oblasti a severozápadnej časti Iraku k hraniciam k Sýrii. Až do dnešného období viac než 6 tisíc žien z jesickej komunity boli takto unesené. E, dievčatá a ženy sú unesené, potom sú transportované do destinácií v Iraku a v Sýrii a do ďalších miest a tam pracujú ako sexuálne otrokyne sú to nepochopiteľné kriminálne skutky a je ťažké vôbec čítať to, čo tie informácie, ktoré o tejto situácii máme. 3000 žien a dievčat e, sa už podarilo oslobodiť, sa oslobodili aj sami, ale 3000 dievčat a žien ešte stále je zadržiavaných. Tým, že nominujeme Nadiu Murad a Lamiu Bashar, Týmto by SND chcela vzdať hold všetkým ženám a dievčatám, ktoré boli prvými obeťami v prípade konfliktov, v prí... a ktoré pochádzajú z etnických a náboženských minorít, kde ich terorizujú a bojovníci Daešu takýmto spôsobom vlastne úmyselne robia etnické čistky tým, že využijú systematické znásilňovanie ako vojnovú zbraň Rovnaká taktika bola uplatnená aj v Bosne a ešte stále sa využíva v Afrike v oblasti Veľkých jazier. Pani predseda, pani predsednička, musíme histórie zabrániť, aby sa opakovala. A zdá sa, že sa menia stále iba páchatelia. Toto bude jasný signál voči týmto páchateľom a jasne by sme dali najavo, že jesická komunita, na ktorú stále zabúdame, tentokrát v najťažšej fáze histórie, že na ňu nezabúdame a takisto by to bol aj prvý laureát tohto ocenenia z Iraku. Takisto oceňujeme, že skupina ALDE podporí týchto dvoch kandidátov. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. A teraz dávam slovo pani Besera 5 minút. Ďakujem, pani predsednička. Ja nebudem E, príliš zdržiavať s argumentami, ktoré už môj kolega predniesol. Myslím si, že v skutočnosti podporujeme tú istú kandidatúru. Ide tu o dve mladé ženy, ktoré sú obeťami e, a sú, prejavili obrovskú dávku odvahy, pretože sa rozhodli, že aj keď trpeli a že sú obeťami e, všetkého možného zlého zaobchádzania, fyzického, mentálneho porušovania práv, rozhodli sa posilniť ľudské práva a dali tvár e, tejto vlastne kandidatúre a vhodia sa na túto kandidatúru lepšie ako ktokoľvek iný. Ja budem hovoriť viac o Nadí Murad, pretože e, to trvá dlhšie. Myslím si, že všetci ste mali možnosť stretnúť sa s ňou. Ja som sa s ňou zoznámila vo februári tohto roku, keď sme ju mali vo výbore Libe. Lamia bola tu v Štrasburgu a skutočne e, s, e, stojí za to vypočuť si od nej nielen rozprávanie o jej utrpení, ale aj o odhodlanie a dôveru e, v spravodlivosť, ktorú má a preto si zaslúži túto nomináciu, ktorú podporuje skupina socialistov aj ALDE. Ja by som chcela povedať, že Nadiu Murad sme nemenovali, e, sme nominovali preto, lebo je to jedna z tisícov E, obetí, pretože zavraždili celú jej rodinu, bola, e, bola mučená, znásilňovaná a my sme ju nominovali, pretože ona nechce stvárňovať e, obeť a nechce, sa, nechce zaujať pózu obete, ale chce sa stať aktívnym prvkom v boji proti e, tejto hrôze. A E, ona nám ukaz, e, vlastne my vidíme, že môže byť veľmi efektívne udeliť Sacharovovú cenu týmto dvom mladým ženám, nielen preto, aby sme im dali zdroje na to, aby sa pokúsili oslobodiť viac ako 3000 žien a dievčat, ktoré sú E, zotročené v sexuálnom otroctve, ale aj preto, že aby sa vlastne táto kauza proti Daešu dostala na Medzinárodný trestný súd. Toto by bolo uznanie, to, e, znamenalo by to, že by sme im dali podporu, väčšiu viditeľnosť a e, vlastne Európsky parlament by sa zaangažoval v spravodlivej veci. A ešte niekoľko slov, ktoré chcem citovať od Nadie E, vy viete, že ona už viac ako rok cestuje po celom svete, vystupuje pred rôznymi organizáciami. Pred dvoma týždňami vystúpila pred Bezpečnostnou radou OSN ako e, vyslankyňa dobrej vôle. E, takisto bola tu, pán predseda Šulca s ňou osobne stretol, vystúpila v Rade Európy a takisto navštívila aj utečenecké tábory v Grécku a ja by som sa chcela s vami podeliť o jednu jej vetu, ktorá mi pripadá naozaj symptomatická. Daesh e, zajal moju rodinu, vzal si moju rodinu, moju budúcnosť aj môj život. Ale ja budem navždy veriť e, v spravodlivosť. A všetky ženy a deti, ktoré ešte sú v rukách teroristov, môžu rátať s tým, že spravodlivosť je na ich strane. Toto sú jej slova a v kandidatúre ide o to, o spravodlivosť. Nie je tu žiadna politická motivácia, je to kandidatúra, ktorá vlastne eh, najautentickejšie korešponduje s E, s, cieľom Sacharovovej ceny, to je právo na slobodu vyjadrenia, ochranu ľudských práv, ochranu menšín, respektovanie medzinárodného práva a tak ďalej. Myslím si, že nikto nemôže byť proti tejto kandidatúre, ktorá bráni tie základné hodnoty. Ide tu o dve obdivuhodné ženy, mladé, odvážne, ktoré najlepšie e, stelesňujú e, duch Európy aj sveta. A na záver chcem povedať, že naozaj e, e, uzna, chcem vyjadriť uznanie Nemecku, ktoré prijalo mnohých jezidov a je veľmi dôležité, aby sme to aj my tu v Európskom parlamente e, uznali. A ja myslím, že nemeckí kandidáti e, budú môcť s hrdosťou zahlasovať za Naďu. A tieto dve kandidatúry sme spojili, pretože tu ide o tie isté hodnoty, o e, my sme sa rozhodli skoncentrovať túto kandidatúru a teda máme len jednu kandidatúru a síce Nadia Murad Lamia a Bašar, ktorú obidve politické skupiny navrhli. Ďakujem. Ďakujem pani Besera. Pán Predo, ešte je tu jeden kandidát, ktorého by ste mali predstaviť vy. Nech sa páči mikrofón. Pani Becerra to vysvetlila. Prepačte, ale zdá sa, že práve to vysvetlila pani Besera. Pada, pani Besera, môžete to vysvetliť? Uh, Istotne tlmočníci dobre hovorili a možno, že ste to zle pochopili, Nadia Murad je e, obeťou týchto ohavných skutkov a preto sme ju mi navrhli a v podstate obe z technických dôvodov boli navrhnuté, ale z technických dôvodov, z otázok administratívnych sú takto spojené a ako predchádzajúce kandidatúry boli takisto podporené zo strany viacerých politických skupín, pretože išlo o tých istých kandidátov. Aj v tomto prípade ide o podporu jednej kandidatúry zo strany viacerých politických skupín a hlasovanie sa vlastne bude týkať e, oboch, pretože to je jedna kandidatúra. Ide o technický problém možno. Just one candidacy by... Máme jedného kandidáta zo strany dvoch skupín. Socialistická a demokratická skupina ALDE sa sa prezentuje jednu kandidátku, to je Nadia Murad a Lamia Ačibašar. Takže už je to v poriadku? Dobre. Exactly. So, is joy candidacy... Je to spoločná kandidatúra, ale jediný rozdiel je, že ALDE spomenulo iba jednu osobu, Nadiu, a socialisti prezentovali dve dámy. Takže my predpokladáme, akceptujeme, že spoločná kandidatúra bude pre obe kandidátky. Takže ALDE akceptuje obe. Eh, podemos tratar de môžeme komplikovať všetko, čo chceme, ale všetko je tu veľmi jednoduché. Socialistická skupina meno dve ženy, jezítky ako kandidátky. Liberálna skupina menovala jednu z nich. Liberálna skupina akceptovala, aby sme mali dve kandidátky. To znamená, že tu máme jednu kandidatúru, ktorá sa skladá z dvoch žien a podporujú dve politické skupiny. Máme tu jednu kandidatúru pre dve osoby. To je všetko. Je to veľmi jednoduché. A teraz máme ďalšieho kandidáta, ak si žel. To je Ilham Toti, e, ktorého E, nás kolega Kiučuk a 42 ďalších členov navrhuje. Dávam slovo pánovi Kiučukovi a potom budeme mať video. Nech sa páči. Yes, correct, uh, Madam President. Áno, správne, pani predsednička. Teším sa a som poctený, že môžem prezentovať nomináciu Jahma Totiho na Sacharovovú cenu v roku 2016. Pán Toti je najprominentnejším intelektuálom, Môžem hovoriť? Ďakujem. V Čínskej ľudovej republike je profesorom, je expertom v oblasti ekonomiky v centra čínskej oblasti a narodil sa v 69. Viac než 20 rokov viedol e, obhajovanie mierového porozumenia medzi Ujgurmi a Číňanmi hoci tu boli represálie, ktoré boli podporované zo strany Čínskej republiky. A je tomu tak dodnes. Obhajuje všetky práva pre viac než milión Ujgurov. Väčšina z týchto Ujgurov žije v severozápadnom regióne Číny v súčasnom období rastu Číny Ujguri nemajú rovnaké možnosti, či už hospodárske alebo sociálne vo svojej vlasti. Práve nápok čínska vláda pokračuje vo svojej represívnej politike a otvorene diskriminuje svojimi opatreniami Ujgurov a ďalšie minority. V septembri roku 2014 bol odsúdený na doživotie po tom, ako vyjadril svoje presvedčenie, svoj názor o po zadržaní človeka, ktorý bojoval za mierové spolužitie týchto, týchto dvoch komunít. Vyjadrili sa proti tomu Spojené štáty americké, Európska únia aj viaceré organizácie pre ľudské práva. Od jeho zadržania treba povedať, že Európska únia s Čínou o jeho o rozsudku stále rokuje a viaceré vlády, aj mimovládne a organizácií sa zasadzujú o jeho prepustenie. Dôvody, pre ktoré sa dostal do väzenia, sú veľmi dôležité eh, z pohľadu boja proti nedemokratickým režimom. Pokiaľ ide o jeho etnickosť a skúsenosť, treba povedať, že je to človek, ktorý je presvedčený o mierovom spolužití etnických skupín a demokratickej budúcnosti Číny. Má skúsenosti a jeho sloboda prejavu vo svetle tých hrozieb, ktoré sú tu, ktoré na ňo štát uvalil, na to, aby mu zabránil vyjadrovať sa proti marginalizácii a represáliám, ktoré Čína robí proti Ujgurom. Snaží sa podporovať dialog medzi čínskou vládou a Ujgurmi na svojej čínskej webovej stránke. Vo videu z roku 2009 hovorí o tom, že je pripravený na dlhodobé, dlhodobé väzenie, dokonca aj na celoživotný trest. Povedal tam, že bude upriamovať viac pozornosti na boj svojej, svojej populácie. Takýmto spôsobom sa zasadzuje o mier a spolužitie utláčaných Ujgurov Číne. Pokým ho zatvorili, áno, už sa dostávam ku koncu, pokým ho zatvorili, trval na tom, aby vláda prestala s utláčajúcimi opatrňami proti Ujgurom. Tým, že by sme mu udelili Sacharovovú cenu, Európska, cen, Európska únia vyšle jasný signál za podporu dialogu medzi čínskym aparátom a menšinami v tejto krajine, a to aj v tej situácii veľkých represálií, ktoré v Číne ešte stále sú. Ďakujem pekne a poprosím vás, pozrite si video.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 сөз болып қалған болса яғни милләтімге пайдасыз әрқандай сөз болған болса бұл әргіз менің сөзім емес Ďakujeme. A chcem sa teraz spýtať, kto si želá vystúpiť, eh, vyjadriť sa na podporu niektorej kandidatúry alebo nejakú otázku položiť. Takže je to všetko jasné. Dám vám teraz e, program e, Sacharovej ceny. Viete, že 11. októbra budeme hlasovať na spoločnej schôdzi ALDE a DEVE o kandidatúrach. A potom rozhodneme 27. oktobra o výťazoch a e, v pondelok 12. decembra v Štrásburgu sa bude konať spoločná schôdza a rozpráva o AFET, DV a druhá a tam e, potom sa dozvieme, kto vyhral Sacharovovú cenu a odovzdávanie ceny bude v stredu 14. decembra tu v Štrasburgu. Ďakujem vám všetkým za vašu prácu, za vašu prítomnosť a e, pozývam vás na budúcu schôdzu 11. oktobra. Ďakujem.